Ah, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Ich eröffne die Sitzung hiermit. Chcel by som vás privítať, otváram dnešné stretnutie a chcel by som zároveň poukázať na to, že nakoľko budeme v náväznosti hlasovať a kolegovia kolegyne možno nie sú až takí radi, keď sa to potom predlží, a poznáte to z vlastného rečníckého času, takže musíme byť trochu tolerantní, tak z tohoto dôvodu môžeme potom začať. Prvý bod programu je správa od pána Carlosa Joseho. Ide tu o uplatňovanie smernice o nakladaní z odpadu a teraz dávam spravodajcovi na 4 minúty slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda úvode k tejto správe.